predstavenie súdku sa uskutoční zajtra o 12. Ďakujem veľmi pekne. Dostávame sa teraz k ďalšiemu bodu nášho programu a to je správa Krišianisa Karinša medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami. A pozerám sa, či komisár Tegucht bude zastupovať komisiu. Asi nie. Á, je tu komisár Pettinger. srdečne ho vítam. Myslím si, že môžeme teda začať. Počkajme, kým sa komisár usadí. So we can start from the four minutes for... Takže môžeme začať tým, že dáme spravodajcovi slovo na 4 minúty. Slovo má pán Karinč, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Vieme, že v Európskej únii sme veľmi závislí na dovozoch energií. Týka sa to plinárenstva. Tam tá závislosť dosahuje asi 60 a e, a táto závislosť rastie. Čo sa týka ropy, tam je to okolo 80 Samozrejme, pre nás v Európe je veľmi dôležité, aby sme mali bezpečné dodávky energií. No a ako to vyzerá v súčasnosti? Každý členský štát má bilaterálne dohody s tretími štátmi, s dodávateľmi energií a tieto dohody sú absolútne netransparentné, nikto vlastne nevie, čo je tam uvedené, okrem toho dotknutého členského štátu. Samozrejme, že je možné aj to, že samozrejme to tak, že máme tu, e, máme tu legislatívu, potom je tu hospodárska súťaž, sú tu spoločné Ehm, spoločná infraštruktúra, ktorá slúži na dovoz týchto energií. No a jednoducho musíme si uvedomiť, čo sa stane, ak nebude hospodárska súťaž. No, to znamená automaticky vyššie ceny, nedostatok európskej koordinácie a znamená to aj určité, určitá politika vládnutia a rozdeľovania a každý členský štát si to rieši sám pre seba. Takže čo vlastne v tejto súvislosti navrhujeme? Európska rada vo záveroch z roku 2011 navrhla, aby komisia prišla s určitým riešením na zlepšenie situácie. Komisia e, pracovala a výsled, o výsledkoch vlastne dnes diskutujeme. Čo je vlastne tá základná ponuka, aby som to tak zjednodušil? My navrhujeme to, aby sme tu mali mechanizmus na výmenu informácií, a kde by teda členské štáty poskytovali informácie komisie o bilaterálnych dohodách. Komisia by mohla vyhodnotiť tieto e, dohody, mohla by ich posúdiť z hľadiska toho, či sú v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň by bolo možné vytvoriť aj určitý mechanizmus koordinácie, kde by Európa mohla skutočne hovoriť jedným hlasom s dodávateľmi z tretich štátov na, komi- na výbore, keď sme začali diskutovať o týchto otázkach, tak sme tam mali absolútnu zhodu, že podporujeme komisiu, musíme zabezpečiť to, aby ten, princíp, aby ten prístup bol prísny a silný a 90 výboru podporilo tieto návrhy. Bola tu, bol tu silný mandát pre trialóg, potom sa stretli s tieňovými spravodajcami a došlo k určitému konfliktu. Rada nechcela v skutočnosti túto legislatívu počas dánskeho predsedníctva sa usudočili tri trialógy, kde sa dosiahol kompromis, ktorý je akceptovateľný pre parlament ako aj pre radu. No a ako vyzerá tento kompromis? Vyzerá to tak, že komisia by mala e, mať možnosť vytvoriť mechanizmus na výmenu informácií a členské štáty by poskytovali všetky informácie o týchto dohodách, tak z minulosti ako aj do budúcnosti. A komisia by mohla posúdiť, či všetko je v poriadku a tá informačná základňa by pomohla aj komisii v rámci spolupráce s tretími štátmi. To, čo tu zatiaľ nemáme, je, že komisia nemôže vstúpiť eh, v počiatočnej fáze do toho procesu. Rada je proti tomu, ale ja by som chcel požiadať kolegyne kolegov, aby podporili tento kompromis. Budeme postupovať krok za krokom smerom k eh, jednotnej európskej energetickej politike, ktorá je v záujme našich spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz by som dal slovo pánovi komisárovi Oettingerovi. Nech sa páči. Prezident, dámy a herren. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni poslanci, je to poprvýkrát, čo sa zasadzujeme za silnejšiu spoločnú pozíciu v našich zahraničných vzťahoch v oblasti energie. Ja sa môžem iba poďakovať pánovi Karinšovi, súhlasiť s ním, veľmi správne opísal celý ten postup. Takže ešte raz ďakujem pekne za vašu diplomaticky šikovnú moderáciu, sprostredkovanie v mene parlamentu. Takže o čo ide? Ide o to, že tu máme medzištátne dohody, členské štáty s tretími krajinami, o ktorých vieme, že nesplňajú na 100% európske právo, že nie sú s ním zlučiteľné. Členské štáty to podľa nás nedohodli tak preto, lebo chceli nahňať Európsku úniu, ale robili to preto, lebo tam bol tlak zo strany tretich krajín. Takže dodávateľské krajiny donútili, tak povediať, podpísať takéto dohody. Čiže zverejňovanie je podľa nás tá správna cesta, aby sme sa dozvedeli, že dohody medzi, aby sme teda um, spôsobili situáciu, kde budú tieto dohody splňať európske predpisy. Po druhé, ide o konkurenčné výhody a konkurenčné nevýhody. Keď nejaký dodávateľ a jeho krajina pozná všetky dohody, ale členské štáty poznajú vždy iba tú svoju dohodu, tak nemôžeme hovoriť, hovoriť o rovnakých podmienkach pre všetkých. Pravidlá transparentnosti by nám tu teda veľmi pomohli. A potom ide aj o investorov. Väčšinou ide o súkromné investície do sietí, napríklad e, plynovody. Táto infraštruktúra, tejto projekty si vyžadujú určitú právnu istotu keď tie medzištátne dohody nie sú známe, tak tá istota daná nie je. Je potrebná väčšia miera transparentnosti, pokiaľ ide o zlučiteľnosť dohody s európskou legislatívou. Táto neistota, alebo takáto istota by viedla k tomu, že môžeme predísť eh, nepríjemným eh, prekvapenia, môžeme sa vyhnúť rôznym sporným situáciám a môžeme takto aj motivovať eh, a stimulovať investície tento kompromis, ktorý sa vyrokoval, síce zaostáva za tým, čo navrhovala komisia a čo chcel aj parlament, ale je to prvý dôležitý krok. Dnes sa nám historicky poprvýkrát podarilo dosiahnuť určitú európsku zahraničnú politiku v oblasti energie. Divide impera, to už nebude tak ľahko uplatňovateľné zo strany tretich krajín. povinnosť predložiť existujúce dohody, ktoré platia na vnútornom trhu. Komisia ako pozorovateľ môže požadovať svoju účasť na rokovaniach, poskytovanie poradenstva môže poskytnúť a tiež e, ešte výzva v prípade vyjednaných dohôd e, preveriť ich zložiteľnosť európskym právom. Toto všetko prináša včas istotu, jasnosť, posilňuje to európsky spoločný trh, ako aj pozíciu krajín Európskej únie zúči voči tretím krajinám. Toto, keď bude účinné, ešte raz ďakujem pekne za spoluprácu parlamentu tak samozrejme uvidíme, ako sa to osvedčí v praxi. Monitorovanie, kontrola a dodržiavanie našich nových zákonov v najbližších rokoch, to skladka budeme musieť kontrolovať. Komisia bude sledovať, či máme dostatok nástrojov. Ak ich nebude dosť, tak prídeme o niekoľko rokov s návrhom, ako zahraničnú politiku oblasti energie ďalej rozvíjať toto ešte, zopakujem, prvý krok, veľmi dôležitý, správnym smerom, ale istotne budú potrebné ešte ďalšie kroky. Ďakujem pekne za spoluprácu. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz prehovorí v mene výboru pre zahraničné veci pani Džanaku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nový mechanizmus výmeny informácií naozaj prispieje k, ku koherentnosti a kohezii zahraničných vzťahov Európskej únie v oblasti energie. Strategická pozícia Európskej únie by sa mala zlepšiť oči voči tretím krajinám. Dnes hovorím ako autorka stanoviska vo výbore pre zahraničné veci. Nesmieme zabúdať na to, že Európska únia i naďalej je do veľkej miery závislá od dovozu energie. A toto často predstavuje riziko riziko toho, či všetko bude fungovať ako má a či trhy budú naozaj neustále zásobované. Tento mechanizmus výmeny informácií podľa mňa môže prispieť k tomu, že sa zlepší vyjednávacia pozícia členských štátov a že sa bude dodržiavať aj európske právo. Právna istota samozrejme podporí ďalšie investičné rozhodnutia a stabilný právny rámec môže viesť k tomu, že projekty budú financované aj zo strany Európskej únie a teda sa budú môcť realizovať rýchlejšie. Lepšia koordinácia by však nemala viesť k tomu, že by členské štáty e, stratili flexibilitu. Nie, to by bolo nebezpečné. Členské štáty nie je možné nahradiť, pretože oni sú jediné, ktoré sú kompetentné za, na uzatváranie takýchto dohôd s tretimi krajinami. Účasť Európskej komisie však môže mať e, viacero výhod počas rokovaní môže komisia podporovať členské štáty. Ďakujem pekne, pani Janaku. A teraz by mal vystúpiť pán Žado v mene výboru pre zahraničný obchod, ale nevidím ho tu. Takže prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. A ako prvá dostane slovo v mene EPP pani Delka Castillo. Nech sa páči. Muchas gracias, eh, president. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Dovolte, aby som na úvod pogratulovala pánovi spravodajcovi Karinsovi a takisto aj tieňovým spravodajcom, ktorí spoločne s ním sa rozhodli, že budú chcieť dosahovať e, pokrok v rámci tohto rokovania, tak ako to pán spravodajca opísal v rámci tých trialogov, a e, naozaj tie rokovania neboli vôbec jednoduché. Takže ďakujem pekne za túto snahu, za to odhodlanie. Dnes máme vďaka tomu e, k dispozícii mechanizmus, ktorý poprvýkrát umožní výmenu informácií, komunikácie medzi členskými štátmi a Európskou komisiou, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky E, ktoré teda podpisujú tieto členské štáty. Ja si myslím, že ide tu hlavne o to, aby sme e, podporovali permanentné poznanie mapy dodávok alebo sieti energetických dodávok a preto je veľmi e, pozitívne takéto niečo pre lepšie riadenie zasobovania energiou v Európskej únii. S týmto nariadením ak by som e, mala použiť nejakú metaforu, nejaké prirovnanie, tak by som povedala, že vlastne dlaždíme cestu, potrebnú cestu, ak e, chceme dosiahnuť väčšiu rýchlosť e, pri rozvoji vnútorného trhu s energiou. Pokiaľ túto príležitosť dnes nevyužijeme a pokiaľ nezačneme, tak povediať, dláždiť túto cestu a tak ako to niektorá politická skupina možno jedna, jedna alebo viaceré si predstavuje v tejto, v tejto Eh, komore, tak, eh, alebo v tomto parlamente, tak jednoducho eh, nevyužijeme skvelú príležitosť, pretože čoskoro sa opäť ocitneme v tej istej situácii, um, ale, ale nepríde tá druhá príležitosť čoskoro. Práve naopak, e, nebude, to, nebude to vôbec skoro, kedy sa k tomu opäť budeme môcť uh, dopracovať. Takže ešte raz ďakujem aj spravodajcovi, aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne, e, pani uh, poslankyňa, takisto ste veľmi stručne stihla vystúpiť, to vám tiež gratulujem. A teraz za skupinu SND pán Lange. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, pán spravodajca. Najprv by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, predovšetkým za trpezlivosť, ktorá bola nevyhnutná v rámci rokovaní. Ďakujeme vám, pán komisár, za návrh. A celkovo si myslím, že vašu prácu e, vykonávate v oblasti energetiky dobre. To, koho tu chcem kritizovať, nie je prítomný a to je rada. Kolegyne, kolegovia, a to musím povedať, Ja som sa zúčastnil asi 50 ročných triálogov a zmierovaní, kde som rokoval s radou. Ale čo som zažil v rámci týchto rokovaní, to som ešte nikdy nezažil doteraz. A ide o to, že rada vydieračským spôsobom prišla s kritériami voči parlamentu a povedala, tak zožer si to alebo skap. No a Jednoducho som ešte nezažil, že by zástupca rady počas trialógu vstane a odje z miestnosti. Kolegyne, kolegovia, to je presne ten protiklad k tomu, čo dnes sa stále hovorí v tých pekných príhovoroch, že potrebujeme viacej Európy. Pro zajtra budeme o tom diskutovať, že vlastne v krízovej situácii potrebujeme viac Európy a že sa musíme zhodnúť, musíme rozhodnúť o našej jadrovej politike alebo dôležitej politike. A tu práve, pán komisár, vaša oblasť je veľmi relevantná pre hospodársky rast, pre budúcu politiku v oblasti priemyslu centrálnou. Takže skutočne je dôležité, aby sme si uvedomili, že takáto politika môže fungovať iba vtedy, ak sa zhodneme nad spoločnou zahraničnou energetickou politikou prostredníctvom zmluv a dohôd s tretimi štátmi. Samozrejme pri všetkom pochopení a pri všetkých sympatiách, že sa povie, že dobre, radšej akceptovať to, to najmenšieho spoločného menovateľa ako nič, je dôležité presadiť to, aby tu bola vyššia miera záväzkov, záväznosti a je dôležité, aby komisia zúčastňovala rokovanie. Myslím si, že to je to absolútne minimum na to, aby sme zabezpečili to, že táto spoločná energetická politika sa uplatňovala, aby členské štáty nekonali tak ako doteraz. Takže my prídeme s tými návrhmi zajtra a pevne veríme, že nájdeme vašu podporu, aby sme trošku ukázali rade, že ako sa má správať, ako má konať. Pán komisár, to, čo ste povedali na záver, musíme ukázať, že to berieme skutočne vážne a síce ide o to e, overovanie, preverovanie postupu Rady budúcnosti, aby sme zabezpečili rozumnú revíziu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz kolega Kreuzmann na 1,5 minúty. Kolegyne, kolegovia, mnohých oblastiach politík hovoríme na medzinárodnej úrovni jedným európskym hlasom. To sa žiaľ netýka energetickej zahraničnej politiky. Máme tu návrh komisie, máme tu ambiciozne stanovisko parlamentu a tieto dva návrhy narážajú na, ne, na nepodporu na rade. Takže Európska únia samozrejme nemá výlučné kompetencie v oblasti energetiky, ale každému musí byť jasné, že musíme spoločne konať v oblasti energetiky, ak chceme riešiť také výzvy, ako napríklad dodávky energii. Dokonca aj veľké štáty v rámci globalizácie jednoducho si uvedomia, že z dlhodobého hľadiska môžeme obstať iba, ak budeme postupovať spoločne. To sa o to viac týka malých členských štátov. Naše stanovisko parlamentu bolo veľmi ambiciozne. Museli sme samozrejme rátať s odporom, ale to, že rada e, neumožní vôbec žiadny manévrový priestor, to bolo prekvapujúce. No, ale máme tu výsledok rokovania, s ktorým môžeme súhlasiť. Takto aspoň môžeme vytvoriť určitý právny rámec, určitý základ, o ktorý sa môžeme opierať. Podľa mňa je to podstatne dôležitejšie ako E, to sa legislatívny text, ktorý by stroskotal, kde by sme museli začať opätovne od nuly. Práve preto sú tu tie návrhy e, socialistov, proti ktorým budeme hlasovať. Ďakujem pekne za veľké nasadenie v rámci práce. Ďakujem pekne za to, že e, ste, pán spravodajca, podporovali takú silne komisiu. Ďakujem pekne, kolega Krojcman. A teraz na minútu kolega Šimanský. Pani komisážu, pani i panovie, Ďakujem pekne, vážený pán komisár, dámy a páni. Vytvorenie otvoreného konkurencieschopného e, trhu s plynom v Európe. To nie je populárna vec pre niektorých našich partnerov. V posledných rokoch princíp rovnakého prístupu k e, infraštruktúre prenosovej a e, teda pokiaľ ide o zemný plyn, ktorý bol nakúpený, ten e, bol spochybňovaný E, zo strany Ruska, ktorý chce e, byť v privilegovanej pozícii. E, Gazpromu sa veľmi dobre darí na aj takomto konkurenčnom trhu, ale samozrejme ako každý monopol najlepšie, keby mohol byť chránený. A keďže je to najväčšia firma v Európe, tak môže diktovať neferové praktiky, neferové ceny a pravidla. A E, ten nástroj, ktorý majú momentálne k dispozícii, ten im to aj umožňuje. Proste chcú sa e, vyhýbať princípu spoločného trhu. A pre niekoľkými mesiacmi sme mali e, príležitosť posilniť ochranu nášho trhu s plynom, pričom sme zaviedli kontrolný mechanizmus pre takéto dohody. A napriek tomu, že spravodajca sa snažil o túto príležitosť, sme teraz prišli. Vielen Dank, Herr Kollege Simanski. Es folgt Frau Kollegin. Ďakujeme teraz pani Cavala, máte minútu. Ďakujem pekne, e, pán Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Táto správa naozaj pomáha riešiť viaceré problémy, e, ktoré, ktorým čeli v súčasnosti Európa. V tomto období sme už hovorili o otázke dodávok e, energie E, do e, Litvy. V tom prípade Európska komisia vykonala istý e, prieskum, kde vlastne obvinila Gazprom z nezákonných monopolitických praktík, ale vážne pán komisár, nemali by sme zabúdať na to, že energetika a vzťahy v oblasti energetiky si vyžadujú naozaj veľkú stabilitu a prezieravosť smerom do budúcna. Dúfame, že tento nový mechanizmus už nám nebude braniť v tom, aby sme mohli mať dobré energetické vzťahy eh, medzi členskými štátmi a tretimi eh, štátmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Eh, ďalej sa prihlásili jednotliví poslanci. Ako prvý pán poslanec Franko, minúta a pol, nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcel by som zablahoželať spravodajcovi EPP, kolegovi Karinšovi k tejto ťažkej správe, keďže rokovania bilaterálne sú veľmi citlivé v oblasti energie medzi krajinami EÚ a tretimi krajinami. Dohoda z trialogu umožní rýchle uplatnenie e, rozhodnutia e, komisie. Keďže sme pragmatici, tak sa toho naozaj veľmi tešíme. Európa energie, to vzniká, síce pomaly, ale vzniká. Energia je e, veľmi dôležitá, keďže sme ako Európa od určitých krajín, dovozovských krajín závislí. A európskejší prístup k našej, Euró- našej energetickej stratégii e, z toho vyplýva napríklad informovanie Európskej komisie o dohodách v oblasti energie, samozrejme s rešpektovaním princípu subsidiarity. Takže tento mechanizmus informovania o mimovládnych orgán- o, o medzivládnych org- um, dohodách samozrejme uh, umožní predchádzať e, problémom s dodávkami energie. Ja sa teším, že tu nevzniká nejaká povinnosť, pokiaľ ide o dohody medzi uh, firmami pretože z hľadiska hospodárskej súťaže musíme chrániť záujmy našich podnikov a pravidlá, musia platiť pravidlá rešpektovania mlčanlivosti o, súkromných dohodách. Ďakujem pekne, pán kolega Franko. A teraz, pán Balčitis, máte minútu. Herr Kollege Balcicis leider nicht da, deshalb erhält äh, es Kolega tu nie je, takže pokračujeme pánom Ďurkom, minúta aj pol. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Väčšina členských štátov sa zásobuje energiou vychádzajúc zo zmluv s tretími krajinami. My ale nie sme najväčším trhom s plynom. Sme veľmi ľahkou váhou v porovnaní s rokovacími partnermi z kategórie ťažkých váh. Ak nedochádza k výmene informácie, ak nedochádza k výmene informácií, tak sa nemôžeme čudovať, že sme porazení KO. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzdielanie informácií na úrovni spoločenstva aj predpokladom toho, aby sme mohli obstať aj v boji s ťažkou triedou. Je naozaj dôležité, aby sme mohli uzvárať dohody za lepších podmienok. Musíme vystupovať ako celok. A preto je veľmi dôležité, že komisia môže sa aktívne zúčastňovať na vyjednávaniach na požiadanie členských štátov a teda chcem k výsledku poblahoželať spravodajcovi. Ďakujem pek, pekne, pán kolega Ďurk. A teraz minúta pani Tikal. Ďakujem pekne. Členské štáty a Európska únia musia mať prístup k najrôznejším zdrojom energie tak aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok energie. Toto je rozhodujúce pre sociálny a hospodársky vývoj v Európskej únii a pre našu konkurencieschopnosť. Vnútorný trh s energiou musíme optimalizovať, zlepšiť, preto je dôležitý mechanizmus výmeny informácií medzi komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energie. Tiež je dobré, že členské štáty dostanú také určité usmernenia pre rokovania s partnermi z tretich krajín. A tiež dôležité to, že komisia môže poskytnúť technickú pomoc pri rokovaniach ako takých na požiadanie členskej krajiny. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz pani Jordan, máte minútu aj pol. Ďakujem pekne. E, rozhodnutie Európskej rady, že vnútorný trh, pokiaľ je elektrónu a e, zemný plyn, teda to rozhodnutie, ktoré platiť roku 2013, to rozhodne ovplyvnilo prijatie tohto dokumentu. Ale prečo rada odmietla túto dohodu tak veľmi e, prijať, ale odmietala? Prečo je to nejaké nedorozumenie, alebo je to intervencia, pokiaľ ide o monopoly? E, zaujímavým spôsobom sa aj tie sporové postupy od, odohrávajú. Začína sa aj prehovoriť o pridanej hodnote, pokiaľ ide o princípy, ktoré sa týkajú vytvárania tej politiky a potom sa pripravujú dokumenty a potom e, sa rokuje o tom, ako by tieto princípy sa mali e, pretaviť v konkrétne politiky. Za každým, keď máme e, nový dokument, ide o vlastne transfer národných zodpovedností, ale členské štáty nevždy sú ochotné takéto niečo spraviť a platí to aj v prípade tohto dokumentu, o ktorom hovoríme dnes. Hoci je to iba e, text, ktorý hovorí o vytváraní nejakého mechanizmu a nehovorí o kontrole nad e, aktivitami e, členských štátov, tak ten legislatívny dokument je celkom alebo relatívne slabý, ale aspoň minimálne e, zavedie monitorovanie energetického trhu. Je to ešte iba začiatok a v budúcnosti tento mechanizmus bude vylepšený, posilnený, pokiaľ e, bude taká potreba. Pokiaľ je ďalší rozvoj e, spoločnej energetickej politiky, je veľmi dôležité, aby sme takéto niečo prijali. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pani Carvajo, máte minútu aj pol. Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci, pán komisár. Na úvod by som e, chcela pogratulovať pánovi spravodajcovi e, k práci v oblasti rokovaní, e, ktorú vykonal. Dopracoval sa ku kompromisnému textu, ktorý je ambiciozný v porovnaní s pôvodným textom parlamentu a takisto je e, textom, ktorý vytvára e, nový e, pozitívny prvok, pokiaľ ide o naše e, vonkajšie vzťahy v oblasti energetiky. Posilňuje spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o dohadovanie alebo do, um, uzatváranie medzivládnych dohod v oblasti energetiky. Teší ma, že je tu veľká snaha posunenie aj úlohy Európskej komisie, či už prostredníctvom je účasti na rokovaniach s tretími štátmi, ako aj tým, že sa e, Európska komisia má vyjadrovať e, ku kompatibilite takýchto e, dohôd s európskou legislatívou. Takisto chcem zdôrazniť dohodu o vzdielaní informácií pokiaľ ide o e, dohody, ktoré členské štáty podpisujú individuálne, teda aby tieto boli v súlade s právom Európskej únie. Najmä e, samozrejme s legislatívou v oblasti vnútorného trhu. Myslím si, že dohoda, ktorá bola dosiahnutá, pomôže dosiahnuť e, lepšiu transparentnosť v oblasti medzinárodných a medzivládnych energetických dohod. Je to krok e, smerom k posilneniu e, externého rozmeru nášho energetického trhu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Karvajo, ďalej pán Bencen, minúta a pol. Tak for 30 Ďakujem pekne za tento pridelený čas. Čo sa týka štátov na východe Európskej únie, tak mali problémy e, s Gazpromom a práve preto si musíme uvedomiť, že energetika je úzko prepojená s politikou. Takže sú tu veľké obavy, ktoré podkopávajú jednotný európsky trh a je dôležité, aby sme mali bezpečný, likvidný trh s energiami a aby rozličné projekty, ktoré sa týkajú budovania plynovodov a ropovodov e, smerom z východu, tak aby tieto nepodkopávali pravidla, ktoré sa týkajú e, jednotného trhu. Preto apelujem na všetkých kolegov, aby schválili túto dohodu, je to lepšie ako to, čo máme doteraz, zabezpečí to vyššiu mieru transparentnosti a je tam aj revízna doložka, ktorá je veľmi dôležitá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Bencen. A teraz na 1,5 minúty dostane slovo e, kolega Marcinkievič. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Zažili sme rozličné krízy v súvislosti s energiou v poslednom desaťročí a to poukazuje na to, ako sme zraniteľní. Pravdu je, že prijalo sa množstvo opatrení, ktoré majú posilniť bezpečnosť dodávok a prijali sa aj opatrenia, ktoré sa týkajú vytvorenia posilnenia jednotného trhu. Ten návrh, ktorý sa týka výmeny informácií, musí byť ale upresnený počas rokovaní medzi Polskom a Ruskom, Komisia prišla s určitými komentármi, ktoré sa týkali niektorých e, termínov, niektorých podmienok, ktoré, s ktorými prišli dodávateľia. Polsko je možno jednou z mála krajín Európskej únie, ktorá má už veľmi efektívny mechanizmus výmeny informácií. Máme rozličné ustanovenia, ktoré nám umožňujú podporovať komisiu v rámci transnárodných dohôd. A teraz my práve rokujeme o dodávkach z regiónu Kaspického mora a komisia ich samozrejme dostane k dispozícii. Dôležité je aj to, aby jednotný trh nebol podkopávaný nezodpovednými rozhodnutiami. Práve preto by to mal byť takýto systém informácií, mali by to byť dohody. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Marcinkevič. A teraz má slovo kolega Mesároš na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Pre rozvoj priemyslu Európskej únie je dôležité mať, mm, bezpe- mať e, dobré ekonomické prostredie a samozrejme dodávky energii. Najlepšie je to možné zabezpečiť prostredníctvom fungujúceho trhu s energiami. Tu tretí energetický balíček, ktorý e, znamenal unbundling, teda oddelenie produkcie energie a transportu. Európska únia ale musí viac ako 60 e, plynu dovážať a 80 ropy. V roku 2009 tu bola plynová kríza, ktorá poukázala na to, ako sú naše energetické systémy zraniteľné takže je dôležité, aby naši spotrebitelia mali dispozície energie za konkurencieschopné ceny. Sú tu výzvy, ktoré sa týkajú napríklad aj medzištátnych dohôd s tretími štátmi. Niekedy sa totižto uzatvárajú také dohody, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú fungovanie jednotného trhu s energiami. No a v zmluve o fungovaní Európskej únie je uvedené to, že je dôležité zvýšiť efektívnosť a zlepšiť fungovanie trhu s energiami. No a máme tu skúsenosti, ktoré poukazujú na to, že účasť komisie na rokovaniach medzi členskými štátmi a tretimi štátmi vedie k pozitívnym výsledkom a môže to prispieť tomu, aby sa dodržali pravidla jednotného trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Mesároš. A teraz sa dostaneme spontánnej rozprave. A rovno dávam slovo kolegyni Basesku. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Európa je závislá od dovozov energií. Celkovo ide o finančnú objem asi 400 miliard eur a na to, aby sme znížili našu závislosť v oblasti energie, si to vyžaruje určitú mnohorakosť pri e, dodávkach a pri sieťach cez ktoré smerujú dodávky. Čo sa týka posilnenia energetickej bezpečnosti, to je veľmi dôležitá konsolidácia zahraničnej politiky Európskej únie a práve preto pre Rumunsko je skutočne šťastím z geopolitického hľadiska, že máme prístup k Čiernemu moru a to je zároveň vstupná brána aj pre celú Európsku úniu. Práve preto podporujeme aj projekt Nabuko a zároveň aj prepojenie národných e, elektrických sieť a prepojenie so svednými štátmi. Ďakujem pekne. Pani Basisko, na záver spontánnej rozpravy dostane slovo ešte kolegyňa Cavela. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán spravodajca Karinš, ďakujem pekne za správ, vašu správu. Myslím si, že tá správa bola veľmi dobre pripravená. Ak pán komisár, jednu otázku v rámci tohoto postupu, ktorý sa týka preverovania medzištátnych dohôd. Chcem sa spýtať, či ESVČ v rámci komisie bude zohrávať dôležitú úlohu, lebo ja som toho názoru, že čo sa týka energetiky, ako keby energetika by sa mala schváľovať mimo tých bežných pravidel pre externé politiky. Musí to byť určitá predvydateľnosť a vo vyššej miere ako ide v rámci externých vzťahov. Ďakujem pekne, kolegyňa Cavela. Tým pádom sme ukončili spontánnu rozpravu a otázku ktorú ste položili, pani Cavala, môže hneď odpovedať pán komisár, ktorému rovno dávam slovo. Pán predsedajúci, dámy a páni, som vďačný za to, že je tu široká zhoda naprieč politickými skupinami. Máme všetci spoločný cieľ, chceme prepojiť naše síly a chceme posilniť jednotný trh. Čo sa týka nákupu a dodávok primárnych energií, je dôležité, aby sme postupovali transparentne, aby tu bola zabezpečená konkurenceschopnosť a my chceme zlepšiť e, túto situáciu aj našim poradenstvom. Ja zdieľam aj tú kritiku, ktorá sa týka toho, že rada postupovala v týchto otázkach málo konštruktívne. Tu ide o apel Európskej rady na komisie. Mali sme teda predložiť návrhy, ktoré sa týkajú toho, ako sa má skvalitniť spoločná európska energe- zahraničná energetická politika a mali sme vypracovať aj jednotlivé fázy. No ale nakoniec potom tu bránili e, implementácii toho, čo komisia e, vypracovala. Ako strategická otázka bolo samozrejme dôležité prísť tomuto, e, k tomuto výsledku ak by sme sa nesnažili dosiahnuť kompromis, museli začať od znova a už sme tu mali viaceré snahy v tejto oblasti. Teraz tu máme aspoň určité e, prvky, ktoré vypracovali spoločne parlament ako aj rada. Toto budeme teraz aplikovať. Uvidíme v správach, ako sa to osvedčí v praxi. Budeme musieť počkať niekoľko rokov a potom zo strany komisie prídeme s návrhmi, ktoré sa budú týkať toho, akým spôsobom v druhom kroku môžeme ďalej prehlbiť našu energetickú politiku. Pani poslankyňa, spomínali ste otázku, ktorá sa týka toho, ako energe- zahraničná energetická politika sa má prepojiť s ďalšími otázkami. Ja som kolegyni Eš- s kolegyňou mám mám teda veľmi dobré pracovné vzťahy a väčšinou je to tak, že energetická politika má primát v rámci vzťahov s tretími štátmi. Spomeniem tu určitý príklad. Z energetického politického hľadiska ten, ten bojkot dovoz, dovozu ropy z Iránu znamená samozrejme určité komplikácie. Sú tu štáty, ktoré s tým majú problémy, ako napríklad Taliansko alebo Grécko, kde až 30 ich e, spotreby ropy pochádzajú práve z toho štátu. Ale je jasné, že keď ide o jednotnú, konzistentnú politiku voči Iránu, tak samozrejme ten bojkot dovozov e, ropy sa musí opierať nielen o energeticko-politickú otázku, ale na, o celkovú situáciu, takže e, sú tu potom prípady, kde sa vlastne energetická politika podriaduje externej politike a e, väčšinou je gestorom v rámci týchto otázok generálne riaditeľstvo pre energiu a my tu máme osobitné záujmy v rámci e, energetickej externej politiky a väčšinou sa nemusíme podriadovať. Spomínala sa tu téma Nabuko, a otázka, akým spôsobom postupujeme v rámci získavania nových zdrojov. Ja som si istý, že v roku 2018 až v roku 2018 prídu signifikantné množstva ropy z Azerbajdžanu do Európskej únie. Tým pádom sa vytvorí ďalší zdroj popri Norsku, Rusku, Alžírsku a vlastným zásobám, ako má Holandsko a Spojené kráľovstvo. Potom E, sú tu ešte ďalšie možnosti, ako napríklad bridlicový plyn. O 3 čtvrte roka sa príjme rozhodnutie o Nabuko, západný Nabuko, Tanap a tak ďalej. Vystáva tu otázka, či sa bude dovážať, dovážať iba plyn z Azerbajdžanu, alebo aj z Turkmenistanu, alebo z Iraku to znamená, že južný koridor by potom bol skutočne e, rovnako hodnotný koridor ako ten, ktorý vedie z Ruska, Norska a z Alžírska. Ešte raz srdečná vďaka za vašu úspešnú spoluprácu. Ďakujem pekne, pán komisár. Na záver rozpravy dostane ešte slovo spravodajca pán Karinč. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som sa pre všetkým poďakovať každému, kto pracoval na tejto správe, predovšetkým tieňovým spravodajcom, ktorí v rámci trialógu boli na našej strane a ktorí prispeli k tomu, že sme dosiahli to, čo máme. Chcem sa poďakovať aj dánskemu predsedníctvu, ako aj samozrejme Európskej komisie. Takže keď to tak celé zhrniem, skúsme si pripomenúť, čo je vlastne našou hlavnou úlohou, úlohou ako politikov, v tejto oblasti. My musíme myslieť na spotrebiteľov a spotrebiteľov energií. To znamená, že musíme zabezpečiť vyššiu mieru hospodárskej súťaže, aby ceny boli nižšie a aby boli spravodlivejšie. Toto samozrejme nie je dokonalý dokument, ale je to významný prvý krok, ktorý zabezpečí vytvorenie mechanizmu na výmenu informácií a ktorý vytvára základ, legislatívny základ pre budúcnú, budúcu spoločnú, spoločný európsky trh s energiami. Sú tu ľudia, ktorí nás kritizujú, ktorí chcú viac, ktorí chcú mať dokonalú legislatívu, dokonalé nariadenie. Ale musíme si pripomenúť, že skvalitnenie zákonov, a samozrejme všetko je možné skvalitniť, na to, aby sa to podarilo. Vyžaduje si to určitý základ, vyžaduje si to e, nariadenia ako základ a toto je príležitosť, ako to môžeme ako môžeme budovať niečo do budúcnosti, môžeme to schváliť. Ďakujem pekne za to, čo sa podarilo vypracovať a ja by som vás chcel poprosiť, aby ste hlasovali za. Ďakujeme pekne, pán kolega Karins. Tým končíme rozprávu k tejto správe. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Mám tu jedno oznámenie od SAD. Som dostal návrhy na menovanie členov výborov a delegácií. Zoznam týchto nominácií bude súčasťou zapisnice z dnešného ak nebudú žiadne námietky do schválenia tejto